ku hlasovaniu. Prvý bod, o ktorom sa bude hlasovať, je správa Heidi Hautala. Dohovor o medzinárodných zabezpekách na mobilné zariadenia týkajúcich sa, týkajúci sa záležitosti špecifických pre železničný vozový park. Je to hlasovanie podľa mien. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. je schválený veľkou väčšinou. Ďalej správa Pavel Svoboda, Hákský dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna 2005. Opäť hlasovanie podľa mien. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý veľkou väčšinou. Pokračujeme ďalej. Správa Sarvama. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Hlasujeme podľa mien. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Ďalej, správa Jatenmaky, tiež je to téma mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Otváram hlasovanie. Taktiež je to hlasovanie podľa mien. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Teraz tu máme stanovisko súdneho dvora súladu so zmluvami, pokiaľ ide o dohodu medzi Európskou úniou a Kanadou, o prenose a spracovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom, tzv. PNR. Slovo má pán Brok. Nech sa páči. Pán predsedajúci, kolegyňa a kolegovia, v mene skupiny EPP na základe článku 190 lomeno 4 rokovacieho projektu chcem požiadať o odročenie tohto uh, uznesenia. Uh, poprosím uh, teda žiadateľov a príslušné výbory, aby o tom mohli ešte rokovať, pretože nejde iba o túto otázku, má to aj ďalšie dopady, pretože stanovisko Európskeho súdneho dvora môže e, si vyžiadať 30 mesiacov, to je aj časový faktor, je dôležitá politická otázka e, postupu mnohých vecí a preto by sme pri takéto dôležitej otázke mali e, výbory od Libe cez AFED a všetky ďalšie na tom vlastne mali by sme ich k tomu pridať a do decembrového pléna by sme to teda mohli posunúť. Myslím si, že by to bolo takto správne. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, pán Brok. Toto je veľmi jasný názor. Takže kto je za? Za návrh, ktorý prednesol pán Brok. Slovo má pán Foss. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcel podporiť túto žiadosť, pretože tento postup nebol dohodnutý takto medzi tieňovými spravodajcami. E, my sme v skupine nemali dosť času na to, aby sme rokovali o dopadoch a možnostiach a myslím, že je primerané, aby sme sa o týchto dopadoch mohli porozprávať, pretože všetci sa musíme uvedomiť, čo to vlastne bude mať, e, aké dôsledky pre partnerstvo s inými krajinami, pre e, letecké spoločnosti a aj naša politická zodpovednosť, pretože my sme zákonodarcom, nie Európsky súdny dvor a e, musíme začať preberať politickú zodpovednosť. Grazie onorevole Foss. Ďakujem, pán Fos. Takže... Pán predsedajúci, kolegyňa a kolegovia, takmer by som bola povedala, no nie je to nádherné. Eh, za posledné dni som tu stále počúvala, že, eh, je to, že to konanie pred Európskym súdnym dvorom môže trvať aj dve, dva roky. A to teda eh, sú tí protivníci konania pred Európskym súdnym dvorom. A teraz už to zrazu 30 mesiacov. A keď budeme ešte týždeň diskutovať, tak to snad bude trvať aj 4 roky. A chcela by som pripomenúť, že pápež na správe upozornil na to, že akceptujeme, že by sme mali akceptovať naše vlastné pravidlá a zmluvy. Ja som ho teda tiež počúvala a že či teraz bude hlasovanie tu v parlamente alebo e, či ide o výsledky, výsledky volieb. Možno sa vám to v končnom výsledku nebude pozdávať ten výsledok, ale napriek tomu musíme akceptovať výsledok hlasovania. Včera sme mali hlasovanie, ktoré dopadlo jasne a teraz by sme mali o tomto uznesení rozhodnúť. Ďakujem. Takže ideme hlasovať o tom, či odložíme daný návrh. Kto je za? Tak, kto je proti? Naozaj si to musíme ešte preveriť, takže otváram elektronické hlasovanie. Hlasoval každý. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Takže pristúpime ku hlasovaniu o uznesení ako celku. Budeme hlasovať podľa mien. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Ďakujem vám. Teraz pokračujeme ďalej. Správa Davor Ivo Štier. EU a celosvetový rozvojový rámec na obdobie v roku 2015. Odsek 4. Dve časti. Časť prvá. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? zdržali sa, návrh je prijatý, časť 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa, návrh je prijatý, Teraz eh, elektronicky si to preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Odsek 6. Taktiež hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. Časť 2. Kto je za? proti, zdržali sa. Návrh je schválený. Odsek 10, dve časti. Prvá časť, kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa. Návrh je schválený. Čas 2. Kto je za? Proti? zdržali sa. Návrh je prijatý. Odsek 22 v štyroch častiach. Prvá časť. Podľa hlasovania podľa mien otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Časť 2. Otváram hlasovanie. Tiež je to hlasovanie podľa mien. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Odsek 3. Hlasujeme podľa mien. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Rozdielom jedného hlasu. Štvrtá časť, otváram hlasovanie, tiež hlasujeme podľa mien. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Odsek 28 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. Čas 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je schválený. A, pardon, preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Odsek 31, časť 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh je prijatý. Časť 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh je schválený. Odsek 32 v dvoch častiach. Časť 1. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Návrh je prijatý. Čas 2. Kto je za? Proti. Preveríme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Odsek 37, časť 1, kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa prijaté. Časť 2, hlasovanie podľa mien. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Odsek 58 v dvoch častiach. Časť prvá, kto je za? proti, zdržali sa, návrh je prijatý. Časť druhá, kto je za, proti, zdržali sa, návrh je prijatý. A preveríme elektronicky. Dobre, otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Ďalej odsek 61 v troch častiach. Časť prvá, kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. Odsek 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Odsek 3, kto je za? Teda časť 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? A pardon, preveríme si elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Návrh je prijatý. Odsek 68. Časť prvá. Hlasujeme podľa mien. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Časť 2. Taktiež hlasujeme podľa mien. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. 74. Oddelené hlasovanie. Za, proti, zdržali sa. Tiež si to preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. 78, dve časti. Časť prvá, kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. Druhá časť, tiež hlasujeme. Za, proti, zdržali sa. A pardon, preveríme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Ďalej, odsek 83. Oddelené hlasovanie. Kto je za, proti? Zdržali sa. Preveríme si to elektronicky. Končím elektronické hlasovanie. Návrh je schválený. Úvodné ustanovenie O v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa. Návrh je prijatý. Časť 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Radšej si to elektronicky preveríme. Otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Návrh je prijatý. Takže rezolúcia, teda uznesenie ako celok, hlasujeme podľa mien, otvárame hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. A blahoželáme pánovi Stierovi. Teraz pristúpime ku stratégii EU 2020 a to je odsek 1, kto je za, proti, zdržali sa. Preveríme si. Otvárame hlasovanie. Končíme elektronické hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Odsek 2 v troch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. Časť 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. Časť 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. Odsek 15 v piatich častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. Druhá časť, hlasovanie podľa mien, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Tretia časť, zase hlasovanie podľa mien, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. je prijatý. Štvrtá časť, opäť hlasujeme podľa mien. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Piatá časť. Hlasujeme aklamácia, Kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh je prijatý. Odsek 18. Dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, návrh je prijatý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, návrh je prijatý. Odsek 22 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za. Ďakujem. Proti? Zdržali sa. Návrh je prijatý. časť 2. Kto je za? proti, preveríme si elektronicky, otváram hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Odsek 25 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, návrh je prijatý. Časť 2, kto je za, proti, zdržali sa, návrh je prijatý. Ocek 29, dve časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, návrh je prijatý. Časť 2, kto je za, proti, zdržali sa, Návrh je prijatý. 30 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, návrh je prijatý. Časť 2, kto je za, proti. A preveríme si elektronicky, otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Odsek 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh je prijatý. Odsek 32. Hlasujeme podľa mien. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Odsek 34. Časť prvá. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. Časť 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. Odsek 35 v dvoch častiach. Časť prvá. Ďakujem proti, zdržali sa. Návrh je prijatý. Časť druhá, kto je za, proti, zdržali sa. Preveríme si elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh je zamietnutý. Odsek 40. Hlasujeme podľa mien. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. odsek 45 v troch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. Časť druhá. Hlasujeme podľa mien. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Časť tretia. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. Odsek 46 v dvoch častiach. Prvá časť. Hlasujeme podľa mien. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Odsek 2. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa. Návrh je prijatý. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh je zamietnutý. Uznesenie ako celok. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. Teda rezolúcia je schválená. Teraz vysvetlenie hlasovania. Tí, ktorí sa nezúčastňujú vysvetlenia hlasovania, želám vám dobrú chuť k obedu, ale my pokračujeme v našom plenárnom zasadnutí.